živé, pretože sú to ideály všetkých Európanov, ktorým záleží na miery, demokracii a solidarite. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja, herzlichen... Ďakujem, pán predseda komisie Barozo. Čo sa týka rokovacieho poriadku, kolega Riberoj Castro. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem pekne.